Vstúpime k správe Kataríne Kiniči o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivé alebo ktoré sú obvinené v trestnom konaní. Grazie. Ďakujem veľmi pekne pani eh, predsedajúca a pani komisárka Jourova. Dovolte, aby som sa v prvom rade poďakovala eh, eh, komisárke, ako aj spravodaj, tieňovým spravodajcom, ako aj predsedníctvam, e, tak lotišskému, ako aj luxemburskému, počas ktorých sa konštituoval tento návrh. A Teraz vám predkladáme eh, správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o procesných záruk eh, z výboru pre občianske zlávody, slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, eh, ktoré prvýkrát reguluje procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní, a to aj na národnom úrovni. Boli spustené nové trialógy, ktoré boli mnoho, ktoré boli veľmi zložité a ktoré hodnotím veľmi pozitívne a myslím si, že aj kvôli tomu dosiahneme veľmi pozitívnu a široký, e, širokú spoluprácu, ako aj zhodu e, v tejto ahole. E, samozrejme, v súdnych systémoch jednotlivých štátov sú veľké rozdiely, keď hovoríme o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní. Musíme jasne, jasne definovať záruky pre deti, či už podozrivé alebo obvinené. A e, toto musí predstavovať vysokú úroveň záruk, samozrejme. E, hovoríme tu o princípe vyššieho záujmu e, práve dieťaťa alebo mladistvého tak v oblasti administratívnej, ako aj súdnej v prípade trestného konania. Okrem tých bežných záruk, ktoré sú prítomné v súdnom konaní, zavádzame aj tie, ktoré hovoria špecificky o e, deťoch, ktoré majú nárok na špeciálnu a osobitnú e, starostlivosť. No, samozrejme, táto e, smernica má prináša ešte rad ďalších vecí, o ktorých nebudem hovoriť. chcela by som povedať o článku 6, kedy hovoríme o prítomnosti obhajcu, respektíve priradenie obhajcu pre e, toto dieťa. Tam sme dosiahli kompromis v znení, kedy sa popisujú presným spôsobom, kedy je obhajca nevyhnutná a na druhej strane, kedy sa môže dieťaťu poskytnúť napríklad technická pomoc, v ktorom sa toto dieťa nachádza a samozrejme e, sú tu aj e, e, výnimky v závislosti od závažnosti prečinu alebo previnenia. Avšak každopádne prítomnosť obhajoba, obhajcu by mala byť zabezpečená od samotného začiatku procesu, predovšetkým čo sa týka prípadného obmedzenia osobnej slobody Samozrejme, niektoré členské e, štáty e, e, podrobujú dieťaťu, alebo dieťa alebo mladistvého vyhodnoteniu na úrovni súdu alebo pred vynesením rozsudku ho môžu zaradiť do ústavnej starostlivosti alebo sociálnej starostlivosti. To sa začína už od policajných orgánov, pracovníkov súdu a po samotný proces. Eh, je veľmi dôležité v tomto prípade zabezpečiť ten najlepší záujem dieťaťa. A takisto, ako aj treba zabezpečiť po vykonaní trestu, zabezpečiť jeho sociálnu uh, uh, inklúziu. A samozrejme na princípe uh, príjma rácia. Tam, kde je to nevyhnutné, uh, obmedziť mladistvého alebo dieťa na osobnej uh, slobote, treba zvážiť aj možnosti pre výchovy. Mali by sme, takáto norma je prvýkrát na európskej úrovni. Z, tejto dôved, z tohto dôvodu som presvedčená, že táto smernica sa uberá správnym smerom, ktorá má nastoliť správne e, systém pojednávania a procesov e, s deťmi, e, ktorá prinesie takú legislatívu, ktorá je šita na mieru deťom. Pani, komi- teraz má slovo komisia, pani Jourová. Pani Jourová, máte slovo. Pani prezident, predsednička, dámy a páni, budete hlasovať e, o e, znení smernici e, o procesných zárukách pre deti podozrivých alebo obvinených v trestnom konaní. Táto smernica je nesmierne dôležitá, zvlášť dôležitá, keďže prideluje deťom zvláštne práva na území Európskej únie a E, stará sa o zastrešujúcu ochranu vo všetkých fázach e, takéhoto procesu. Deti sú mimoriadne zraniteľné, predovšetkým v trestnom konaní kvôli ich mladému e, veku a nedospelosti. Približne 1 milión detí sa odhaduje, že v EÚ prišli do kontaktu E, s policiou alebo s súdnymi orgánmi e, každý rok. A oni potrebujú čo najvyššiu ochranu. Táto smernica je nesmierne dôležitým krokom vpred pri vytvorení e, oblasti spravodlivosti v Európskej únie, kde existujú v súčasnosti obrovské disparity na úrovni jednotlivých členských štátov Európskej únie, spôsobené veľkými rozdielami v trestnom konaní. V niektorých prípadoch je úroveň ochran nedostatočná e, v porovnaní s uznanými medzinárodnými štandardmi. E, keď bude smernica prijatá, významne posilní procesné záruky e, pre deti, predovšetkým v trestnom práve a procesoch naprieč Európskou úniou. Smernica takisto aj prispieje k, k vyvinutiu lepšej spravodlivosti pre deti a mladistvých a takisto e, bude slúžiť ako preventívny e, nástroj, aby sa e, deti nestali recidivistami a bude sa stariť o sociálnu inklúziu. Ja by som sa chcela poďakovať pani Kiniči za jej oddanú prácu na tomto na tejto smernici, ktorá umožnila už uzrieť svetlo sveta tejto smernici po veľmi dlhom rokovaní. Výsledky rokovaní je veľmi vyvážený text, kde, v ktorom sa odráža aj článok 24 charty ľudských a základných práv, kde sa hovorí, že práva dieťaťa majú vždy prioritu predovšetkým pomoc právnika e, v závažných a komplexných prípadoch, ako je napríklad obmedzenie alebo e, odňatie osobnej slobody, teraz už nemôže byť e, udelené. Respektíve za takýchto okolností musí byť prístupný a dostupný právnik a takisto zakotvuje dostupnosť služieb alebo aj prístup rodičov k dieťaťu. A takisto aj mo- možnosť zvoliť si konanie súdneho procesu za neprítomnosti verejnosti. E, ide o to, aby sa zabezpečili a ochránili špeciálne potreby e, dieťaťa a zobrali sa tak do úvahy. V neposlednom rade e, komisia je veľmi spokojná, že znenie berie do úvahy, že deti E, musia byť držané oddelenie e, v celách predbežného zadržania, čo je v najlepšom záujme dieťaťa táto smernica vyšle veľmi silné posolstvo, že Európska únia sa stará o deti, o tie najzraniteľnejšie bytosti e, v trestnom konaní. Teraz by som vás chcela vyzvať a odporúčiť vám, aby ste hlasovali v prospech a za túto smernicu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Jourová. E. Začneme teraz s vystúpeniami poslanca. Pán Čaky. V prvom eh, rade by som sa chcel eh, poďakovať pani Kiniči za jej prácu a za jej spoluprácu. V mene EPP som veľmi rád, eh, že sme vytvorili smernicu, ktorá je akceptovateľná pre parlament aj pre členské štáty. Je veľmi dôležité, že toto znenie je prenositeľné a transponovateľné ktorá naozaj pred, predstavuje dôsledné procesné zároky pre deti. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali takú legislatívu, ktorá e, ustojí e, tú záťaž, respektíve ten test e, realitou. Ako všeobecný princíp e, je priateľné, že každé dieťa bude mať nárok na právnika, pretože musí eh, chápať a pochopiť a vedieť, čo sa s ním deje, pretože deti to vedia ešte menej častokrát ako dospelí. A samozrejme, nad týmto právom sa bude príslušne dohľadať. Takisto sa tu uh, hovorí, že tresty odňatia slobody majú byť odkladané, uh, ukladané ako uh, naozaj uh, ultima ratio a častokrát trestné stíhanie môže stigmatizovať deti a skomplikovať ich integráciu do spoločnosti. Preto musíme byť veľmi opatrní pri jej implementácii eh, a myslím si, že táto smernica plní tieto požiadavky. A teraz pani López Aguilar na jednu minútu eh, zo skupiny socialistov. Vážená pani komisárka, dnes tu debatujeme v pléne Európskeho parlamentu pri prvom čítaní o smernici, ktorá je veľmi dôležitá a e, táto smernica je skrytá v balíku, proces, ktorý sa zabrá procesnými, zále, záležit, procesnými záležitosťami. E, Nesprevádzaní, alebo teda maloletí, tých je celkom dosť, 12%, ktorí sú stíhaní alebo ktorí majú nejaký problém a preto si zasluhujú e, pozornosť tohto parlamentu a je potrebné im venovať osobitne E, individualizovaný prístup a malo by sa zabezpečiť, aby e, osoby, ktoré e, vystupujú v ich mene, sa mohli zúčastňovať na, na konaní. A my, myslím, robíme to správne, alebo teda postupujeme správne, ak zdôrazneme napríklad prístup k, k lekárskému ošetreniu pre podozrivé deti alebo deti obvinené v trestnom konaní. A tiež si myslím, že E, tento e, balík by sa mal zaoberať aj e, dĺžkou konania, maximálnou dĺžkou konania pri týchto deťoch, pretože my musíme prihľadať na základné práva podľa charty a tie základné práva môžeme obmedzovať len vo v skutočne nutných prípadoch a musíme postupovať proporcionálne a na základe potreby. A akýkoľvek Mm, akákoľvek moc, ktorú jeden, e, jedna osoba vykonáva nad druhou, e, je e, de facto tyraniou. Teraz pán John Džambasky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegovia. Chcela by som pogratulovať pani Kiniči, ako aj tieňovým spravodajcom, eh, ktorí sa zaoberali touto témou. Táto téma je naozaj veľmi dôležitá, pretože v Európskej únie sú naozaj veľmi veľké diskrepancie eh, v spôsobe, akom sú, eh, akým sú deti chránené. Viac ako 1 milión detí každý rok prichádzajú do kontaktu Eh, v stresnom konaní s mladistvými alebo eh, deťmi. A je preto veľmi dôležité ich eh, chrániť, pretože to sú tí najzraniteľnejší členovia našej spoločnosti a zasluhujú si ochranu. Musíme si pozorne preštudovať akékoľvek medzery v tomto právnom znení, aby sme mohli naozaj na európskej úrovni zagarantovať práva detí. Preto som veľmi rád, že opatrenia pre deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní, môžeme vytvoriť lepšie podmienky. Hm, pani Grisbeck, pani eh, predsednička, pani komisárka, vážení kolegovia. Ehm, demokracia a právny štát e, trpia istými otrasmi, ale je potrebné, aby Únia dosiahla zhodu, pokiaľ ide o túto smernicu, predovšetkým preto, že ide o, o smernicu týkajúcu sa najzraniteľnejších ľudí v Európe, a to sú deti. Som veľmi rada, že môžem dnes večer pripomenúť, aj keď trocha neskoro, že deti to sú budúci dospelí a že tento text je veľmi dôležitý, pretože Eh, jeho cieľom je chrániť našu budúcnosť, naše deti. Chcela by som uvítať predovšetkým veľmi eh, skvelú prácu, ktorú odviedla Katarína Činiči E, trvalo to dlhé mesiace a chcela by som sa jej poďakovať za to, že dosiahla túto ambicioznú dohodu s nami všetkými. E, pripomínam a zdôrazňujem, že ide o veci, ktoré sú zásadne dôležité. Ide aj o ochranu základných práv a tu e, justícia nie je vždy celkom pripravená chrániť deti. E, napríklad pokiaľ ide o psychologické prostredie pre deti. Je dôležité, že tento text venuje pozornosť aj tejto otázke, ako aj dodatočným zárukám, ktoré sú prispôsobené pre vek a potreby detí. E, tieto, e, táto pomoc je prístupná a spolahlivá a zrozumiteľná pre deti. Eh, je treba, aby sa individuálne posudzovali potreby detí, ich prístup k advokátovi a eh, aby sa maximálne eh, redukovala doba ich zaistenia. Ďakujem. Za zelených pani Lambert. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni za to, že zachovala veľmi jasnú e, líniu pri rokovaní a jednotlivé výnimky boli stanované iba prípad po prípade, ktoré e, predstavujú zároveň aj vy, určitú flexibilitu, ktorá, ktorú si vyžadovala rada možno až príliš často. Myslím si, že tu máme e, vo všeobecnosti vzostupnú konvergenciu Eh, bola tu aj eh, diskusia o nároku na eh, obhajcu. Aj hm, my sme mali výhrady v článku 6 odsek 6, čo sa týka proporcionality, pretože nás to zaujímalo, ako to bude vyzerať po transponovaní a, a daní do praxe, ale v zásade si myslíme, že toto je legislatíva, ktorá zlepší postavenie detí v Európskej únie. E Ďakujem. Spojené kráľovstvo neschváli tento návrh z dvoch dôvodov. Po prvé máme opt-out a po druhé my už máme takéto záruky v našej vlastnej legislatíve. Je šokujúce, že niektoré členské štáty nemajú zaručené základnú ochranu pre deti, napríklad ako je právo na právne zastúpenie alebo právo, aby deti v policajnom zaistení boli držané oddelenie od dospelých a aby mali prístup k svojmu zákonnému zástupcovi. Niektoré členské štáty e, nemajú tieto e, záruky a e, považujeme to za veľmi nedostatočné, najmä pokiaľ ide o ideologickú doktrínu vzájomného uznávania, čo znamená, že všetky členské štáty by mali byť v teórii rovné čo v praxi neplatí. Ale je preto vhodné, aby sa širšie zavádzali osvedčené princípy britského právneho systému. Pán Le Breton. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že trestná justícia by mala súvisieť s zvrchovanosťou štátov. Preto som proti takejto smernici, ktorá sa usiluje zavádzať európske eh, normy v každom prípade však treba jasné záruky. V článku 6 návrh smernice uznáva, že deti majú právo na advokáta, ale takisto tieto e, táto e, pomoc advokáta musí byť e, proporcionálna alebo umerná v danej situácii. Citujem, že nie je možné v praxi konať príslušným spôsobom. Eh, Francúzska, eh, francúzsky priemysel, francúzsky eh, francúzske poľnospodárstvo, to všetko sa stáva obeťou týchto záruk, ktoré sú dnes navrhované. Pani Mecula.

għandna bżonn din id-direttiva b'miżuri ta' ħarsien għal tfal li jkunu akkużati. My túto smernicu potrebujeme na ochranu detí, ktoré sú buď podozrivé alebo sú priamo obvinené, pretože je to veľmi citlivá záležitosť a budeme musieť všetko, budeme musieť robiť všetko to, čo môžeme, aby tieto deti boli chránené v našej spoločnosti. A v tomto zmysle e, mám pocit, že je, že je dôležité právo na informovanie alebo právo na informácie. E, pre týchto detí to je súčasť ochranných práv. Je veľmi dôležité, aby E, deti napríklad, aby, aby deti ne, nestali na okraji toho nášho právneho systému. Tu, tu treba prihľadať na ich, e, ich záujmy, na ich potreby a e, treba ukázať, že Európska únia deti chráni a poskytuje napríklad právnu pomoc. A je dobre pamätať aj na to, že deti počas vypočúvania by mali mať zabezpečovať nejakého opatrovníka a takisto že by mali byť, e, že by sa s nimi malo na, narábať ako s deťmi, malo by sa k ním pristupovať ako deťom. A to je veľmi dôležité. A táto smernica je odrazom e, našich európskych práv, e, pretože my žijeme v Európe práv a dúfam, že táto smernica si vyslúži našu podporu. Ďakujem, pán Manikins, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, vaša excelencia, pani komisárka, vážení kolegovia. Existuje celý rad prípadov, prípadov, kde deti dokonca aj pod vekom trestnej zodpovednosti páchajú trestné činy, ktoré sú hrozné. Je to vražda, e, znasilňovanie, únosy, ale v každom prípade aj tak treba e, s týmito deťmi zaobchádzať e, vhodným spôsobom. Ehm, takisto ehm, je potrebné sledovať ehm, pravidlá, ktoré sa týkajú aj odsudzovania detí, ktoré spáchali trestný čin ešte pod vekom 18 rokov. Týka sa to eh, ich vypočúvania, týka sa to ďalších eh, aspektov trestného konania. Tí, ktorí eh, majú dočenie s týmito deťmi, musia prejsť príslušnou prípravou. Ale obyčajne sa to všetko obmedzuje iba na e, vplyv e, aj v rámci rodiny. Ale e, veľmi dôležité je šťastné detstvo, pretože to je najlepšou zárukou. V našej spoločnosti je právo na spravodlivé zaobchádzanie základné. Pani Záborská, minúta je prekvapujúce ba až znepokojujúce že v európskej únii neexistuje vymedzenie spravodlivého procesu s deťmi. to je dôvod prečo súdy musia vynášať rozsudky na základe neúplného a roztriešteného právneho poriadku. ako uvádza spravodajkyňa až neuveriteľných twelve z celkového počtu trestaných osôb tvoria deti pomoc právneho zástupcu nielen pred súdom ale aj na policajných staniciach musí byť pre každé dieťa zaručená inak prichádzajú o svoje základné právo. žiadne dieťa sa nesmie stať obeťou komplikovaného právneho procesu. návrh komisie veľmi vítam. chápem ho ako nástroj na posilnenie spravodlivosti nie ako spôsob ako sa jej vyhnúť zároveň chcem zagratulovať pani spravodajkyni za snahu zabezpečiť aby osobitné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní nebránili objektívnemu prisúdeniu trestnej zodpovednosti. ďakujem pekne. Pani Ward, minúta. Vítam správu mojej kolegyne Kateríny. z eh, eh, s ktorou sme založili spoločnú skupinu v parlamente pre práva detí. Deti musia mať osobitné práva v trestnom eh, konaní a musia mať zaručené právo na spravodlivý proces. Uh, Deti sú osobitne zraniteľné a musíme prihliadať na ich osobitnú situáciu. Preto som veľmi rada, že v správe sa potvrdzuje, že najlepší záujem dieťaťa musí byť prvorady. Ako členka výboru pre kultúru a vzdelávanie by som chcela zdôrazniť úlohu prevencie, ako aj sociálneho opätovného začleňovania detí, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činy. činu. Preto treba venovať väčšiu pozornosť neformálnemu vzdelávaniu, dobrovoľníckej práci a opätovnému začleňovaniu detí a mladých ľudí, ktorí prešli systémom trestnej justície. Platí to predovšetkým pre znevýhodnené mladé osoby, ktoré zlyhali v systéme povinného vzdelávania. Ďakujem. Kečli aj, Máme tri žiadosti. Pán pospíš, pospíšil. Pán pospíšil, Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Ja som známy tým, že som vždy aj v úlohe ministra spravodlivosti podporoval zjednocovanie základných procesných práv v prípade Európskeho zatýkacieho rozkazu. Ehm, podporujem aj tento návrh, ale zároveň si kladiem otázku, či rozsah unifikovaných práv nie je príliš rozsiahly Pani komisárka zrejme pozná, že v Českej republike prebieha diskusia na odbornej úrovni aj na úrovni parlamentu o tom, ako upraviť právo na ochranu súkromia dieťaťa, ktoré spácha obzvlášť závažný trestný čin. Česká verejnosť jednoducho nechce, aby dieťa, ktoré niekoho zavraždí alebo ktoré niekomu fyzicky ublíži, bolo anonymné, aby sa ľudia nemohli dozvedieť o tom, že niekto spáchal takýto brutálny trestný čin. Čiže tá myšlienka je správna, ale ten rozsah eh, unifikovaných práv je príliš široký. Pán Marias? Ehm, pani predsednička, 1,5 milióna detí sú každoročne vystavení trestnej justícii, ale len 6 z nich má osobitného e, prokurátora pre mladistvých. Mal by existovať osobitný pre, e, súd pre mladistvých. Je potrebné zabezpečiť rovnaké práva pre deti, tak ako to ustanovuje príslušný dohovor. Znamená to, že treba vzdelávať sudcov, prokurátorov, e, všetkých členov spoločnosti. Všetci majú dostať právnu pomoc a mladestvím sa musí e, takisto zabezpečiť pomoc advokáta. Musí sa im pomôcť aj opätovne začleniť do spoločnosti. Treba im poskytovať ochranu a predísť ich e, odsudzeniu my nechceme, aby v Európe deti boli v takej situácii, v akej sa nachádzali v Londýne v 19. storočí. Ďakujem, pani predsednička. Podľa mňa je dôležité, aby bola zabezpečená kontradiktornosť trestného konania a rovnosť zbraní tam, kde je to potrebné. To znamená, e, v momente, kde je dieťa v trestnom konaní znevýhodnené z dôvodu jeho veku. Rovnako si kladiem otázku, či rozsah poskytovaných práv alebo práv, ktoré by mali byť zjednotené v akomsi európskom šate, je dostatočný. Tu súhlasím s kolegom Pospišilom, ktorý hovoril predo mnou. Na druhej strane, hoci chápem, že mnohí z tých, ktorí sú obeťou trestného činu dieťaťa, najmä umyselného, si želajú, aby o tom bola oboznámená aj verejnosť. Ale takisto je pravda, že e, táto ochrana detí klesa e, ochrana súkromia detí sa obmedzuje v Českej republike. Ťažké je dosiahnuť rovnováhu. Ďakujem. Týmto sme sa dostali k záveru Catch the Eye a teraz dám slovo pani Javrovej za komisiu. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, za túto diskusiu. Ja môžem len zhrnúť, že táto smernica je ďalším e, významným príspevkom k ochrane práv podozrivých a obvinených osôb pri e, zabezpečovaní e, minimálneho spoločného štandardu, štandard, štandardu v trestnom konaní. A spoločný štandard v trestnom konaní je niečo, čo ešte stále absentuje v členských štátoch, preto e, sa snažíme túto oblasť harmonizovať. Tento návrh e, zavádza teda osobitné procesné záruky pre podozrivé obvinené deti a viete, že nedávno ste tu schvalovali smernicu o, mm, e, o prezumcii neviny a tiež 3, navrhované smernice o procesných zárukách, ktoré ju sprevádzajú. Smernica o právnej pomoci je posledná, ktorá ešte zostáva. A my vnímame ako hlavnú pridanú hodnotu tohoto návrhu to, že zavádza opatrenia, ktoré sú v najlepšom záujme dieťaťa. Týka sa takých prípadov, kedy mladý človek spácha čin, ktorý je trestný v zmysle trestného práva, avšak e, tá spoločnosť by nemala mladému človeku e, odňať možnosť a príležitosť začať znova, začať od začiatku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatváram Pani Činiči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem kolegom za e, ich príspevky a takisto aj za slova ocenenia. Dúfam, že budem môcť e, rátať tak s ich podporou, ako aj podporou politických skupín. Chcel by som sa vám, chcel by som sa vám poďakovať, ako aj komisárke Jourovej za e, podporu, ako aj technickú podporu zo strany komisie. Zajtra budeme hovoriť o texte, ktorý udeluje deťom špeciálne práva v prípade, že sú stíhané alebo obvinené. Naozaj môžeme naozaj vytvoriť nový priestor pre trestné právo. Bude to norma, ktorá ktorá e, zavádza už osvedčené e, e, štandardy, ale predovšetkým to je smernica, ktorá má zmierniť divergenciu a rozdiely medzi členskými štátmi, berúc do úvahy v trestnom procese špecifické postavenie detí a ich zraniteľnosť, predovšetkým tých, ktorí sa ocitli v ťažkosti. Práva detí musia byť naplnené za každých okolností. A chcela by som povedať, e, pani e, predsedajúca, s takou osobnou nótou. Naozaj, ja sa zaoberám dlho e, právami detí a detskou spravodlivosťou. Toto naozaj otvára priestor na spravodlivý súdny proces pre deti v Európskej únii. Ďakujem. Merci beaucoup, madame.